Konferencia predsedov na svojej dnešnej schôdzi e, do poludnia podľa e, prílohy 16 rokovacieho poriadku uzavrela vypočúvanie e, člena komisie za Veľkú Britániu. Konferencia predsedov preto rozhodla, že predloží kandidatúru tohto komisára plénu Európskeho parlamentu. Navrhujem preto podľa článku 152 odseku 2 rokovacieho poriadku hlasovať e, o dezignovanom komisárovi e, za Veľkú Britániu, aby sme to zaradili tiež e, do hlasovania, ktoré práve začína. Sú prosím nejaké námietky, ak nie sú? Preto hlasovanie prebehne bezprostredne po tomto mojom ozname. Toto? Yeah. Čiže i hneď teraz.